počas eh, budúceho funkčného obdobia parlamentu. Je mi ľúto, že už teraz sa to nestihne, ale dúfam, že do konca septembra by sme to mohli mať zvládnuté. Všetci tu prítomní máme záujem na tom, aby Európa svojich občanov chránila, aby sa cítili bezpeční. A preto vás chcem eh, vyzvať, aby ste podporili tento návrh zajtra pri hlasovaní, aby sa nám podarilo prekonať súčasné medzery, ktoré existujú v oblasti bezpečnosti. Je to v záujme všetkých našich občanov. A teraz dovolte, aby som reagoval na to, čo povedal pán Marias. Budem hovoriť po grecky. Pán Marias, diskutujeme o niečom, čo je nesmierne dôležité. Dovolte mi povedať, teda to, čo ste sa ma pýtali, vlastne nesúvisí s tým, o čom sa tu teraz diskutuje. Je mi jasné, vidím, že vám záleží, je to citlivá záležitosť a záleží vám na nej. Prosím, keby ste mi to poslali písomne a ja vám potom vám písomne odpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dve minúty má k dispozícii pán Koejo ako spravodajca. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za vaše vyjadrenia a v mene EPP aj v mene svojom chcem zachovať systém ako taký. Je to veľmi dôležité. Bez neho táto reforma by stratila mnoho zo svojej hodnoty. Určite by sme neboli to, týmto e, na prospech e, našim občanom EU. Ako predstavitelia občanov máme povinnosť konať v ich najlepšom záujme a sme voči ním zodpovední a prejavia to vo voľbách. Je evidentné, že samozrejme každý názor, ktorý je tu vyslovený, je legitimný. Chcem ale uistiť tých, že víza by nemali byť viac preskumované, respektíve tých, ktorí nechcú lepšie chrániť deti, tak musíme potom asi takéto konanie vysvetliť voličom. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívny prístup a chcem taktiež poďakovať vašim pracovníkom sekretariátu parlamentu aj príslušným zložkám Európskej komisie. Všetci prispali svojou mierou k tomuto výsledku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým sme dostali, dospeli k záveru tejto rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalším bodom je správa pani Dali a téma je Azylový migračný fond. Slovo má pani Dali, 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Chcem poďakovať taktiež svojim tieňovým kolegom za ich prispenie k tejto téme. Mali sme už mnoho rozpráv o týchto hodnotách, o svojich aspektoch a zásadách solidarity a o cene ľudského života. A často sa pripomína, že my ako zastupcovia európskych občanov máme prioritu a to je chrániť záujmy našich občanov. A byť ochotní prijímať e, rozhodnutia, aj keď nebudú populárne. Otázka migrácia sa dlho odsúvala na vedľajšiu kolaj, ale Vieme, že teraz je to situácia veľmi aktuálna a mnohí si myslia, že to ďaleko kde si od Európskej únie a neovplyvní to náš život. Ale európske inštitúcie musia tvrdo pracovať, aby si opäť získali dôveru občanov, ktorú stratili. Je fakt, že Európska únia prijala rôzne opatrenie, opatrenie, ktoré sa týkajú migrácie. Avšak eh, Európsky parlament sa ubral k tomu, aby sa vytvoril spoločný európsky e, vízový systém, ktorý bude riešiť aj aspekty migrácie. Tým sa dostávam k fondu, ktorý máme dnes pred sebou. Fond na úrovni vyše 10 miliárd eur pre Európsku úniu a členské štáty môžu tento fond využívať. Niekto je presvedčený, a o tom sa ešte dostane dnes večer, že toto ako migrácia by, sa to malo riešiť mimo európskej hranice a teda mimo hranic EÚ. Ale pritom e, sú tu krajiny, ktoré potrebujú finančnú pomoc, pretože ten problém leží na ich hraniciach. A máme teda vôľu implementovať politiku, ktorá umožní uplatniť princípy solidarity. Ja som z Malty a naši občania vedia a chápu, čo to znamená. Ako krajina sme zachránili mnoho životov a vzali sme na seba zodpovednosť a ukázali sme aj solidaritu. Preukázali sme ju. A tiež sme sa neobrátili chrbtom k takýmto potrebám. Myslím, že komisia vie, o čom hovorím. A aj na výbore sme sa zhodli, že solidarita je jedným zo základných prvkov, ktorý musíme v praxi uplatňovať. My priamo vidíme, čo vykonávajú naše orgány, štátne, regionálne aj lokálne. Jednak štátne orgány, ale aj mimovládne organizácie sú veľmi aktívne. Vieme, že nezákonná migrácia eh, pres, eh, <clears throat> pardon, predstavuje ozaj vážny problém. Musíme teda posilniť e, prácu, ktorá bude tieto aspekty riešiť. Je preto dôležité zabezpečiť, aby sa ten fond taktiež zameriaval na integráciu. Preto chcem práve poukázať na to, že je tu vyše 10 miliard eur, ktoré majú pomôcť európskym členským štátom, hlavne tým, ktoré sú najviac postihnuté. A preto musíme uplatňovať európsku azylovú a migračnú politiku, takže musíme čo najlepšie využiť tieto prostriedky. A myslím, že toto je vlastne jediný vnútorný nástroj, ktorý máme k dispozícii a chceme riešiť otázku migrácie v rámci členských štátov EÚ. Pri nezákonnej migrácii musíme e, samozrejme postupovať tak, že buď sa to bude riešiť v našej krajine, keď už sú tu tí migranti, alebo v tretej krajine, mimo EÚ. A neočakávame, ale že tento finančný inštrument e, bude náhradou nejakých iných fondov. Vieme, že dochádza e, k určitému oneskoreniu pri zavádzaní niektorých týchto nových systémov a preto tá správa poukazuje aj na tieto ďalšie aspekty a ďalšie percentá, ale Chceme zdôrazniť, že každý cieľ má svoj účel a svoju úlohu, aby žiadna krajina neostávala pozadu. Každá krajina v systéme zohráva svoju úlohu aj z aspektu solidarity. A preto naozaj veríme v to, čo hovoríme o solidarite. Musíme teda prejsť od slov k činom. Ďakujem pekne. Pani Dali. Chcem len povedať, že dnes večer by som bola rada, keby sme dodržiavali rečnícky čas, pretože po polnoci už nemôžeme pokračovať. Takže prosím, naozaj po polnoci už končíme. Pán Avramopoulos, máte slovo. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, pani Dali, Komisia víta rýchlu prácu Európskeho parlamentu pri príprave správ o týchto dvoch dôležitých eh, spisoch, o ktorých dnes večer budeme diskutovať eh, konkrétne aj nový eh, balíček, ktorý sa týka azylu a migrácie. Mnohé z tém sú horizontálnej povahy a týkajú sa všetkých troch fondov. Ja by som chcel zdôrazniť, že dúfam, že rada čoskoro príjme aj svoj negociačný mandát Migrácia a bezpečnosť e, sú naďalej najväčšími obavami našich občanov dneška a potrebujeme dostatok zdrojov, aby sme mohli podporovať naše konanie a kroky v tejto oblasti v súlade s našimi politickými prioritami a v komplementarite so všetkými európskymi fondami. V súčasnom období pomoc bola poskytovaná asi 1 miliónu žiadateľov o azyl a okrem toho integračná podpora bola poskytnutá 3,4 miliónom e, príslušníkov tretich krajín. Nič z toho by sa nedalo dosiahnuť bez podpory e, rozpočtu Európskej únie. Veci sa však môžu meniť a naše financovanie musí byť flexibilné, zjednodušené a prispôsobiteľné. Preto sme navrhli aj Ehm, určitého pre posilnenie rozpočtu pre migráciu, ochranu hraníc a bezpečnosť o viac ako 36 miliard, pre obdobie 2021 až 27, 2021-2027, z čoho bude 10,4 na e, Fond pre azyl a migráciu. E, toto odráža politickú dôležitosť, ktorú komisia prikladá lepšiemu riadeniu migrácie, hraníc aj bezpečnostných víziev. Ja viem, že tento pohľad tiež zdieľa aj Európsky parlament. Fond pre azyl a migráciu konkrétne poskytne podporu pre posilnenie spoločných európskych azylový systém, E, takisto legálnu migráciu členským štátom a poskytne integračnú podporu e, príslušníkom tretich krajín. A v rámci týchto cieľov e, poskytne aj určité stimuly na lokálnej a regionálnej úrovni, ako napríklad bude podporovať jazykové kurzy, takisto občianské, kurzy občianskej akoby orientácie, aj s, ako pomôcť migrantom tom, tom členskom štáte. A a takisto peniaze budú e, použité aj na návraty pre tie osoby, ktoré nebudú mať právo zostať v Európskej únii, ale keď chceme byť úspešní, musíme zabezpečiť aj flexibilitu týchto fondov. Potrebujeme také finančné nástroje, ktoré budú schopné podporovať európske politiky aj priority, tak ako sa vyvíjajú až do roku 2027 finančné nástroje, ktoré budeme môcť podporovať v členských štátoch, vtedy, keď budú potrebné. Nemôžem dostatočne zdôrazniť tú flexibilitu, pretože táto prúžnosť je zabudovaná do všetkých troch fondov, o ktorých dnes večer budeme diskutovať e, prostredníctvom ich jednotlivých tém. Aj priebežné hodnotenie nám umožnilo alokovať 50 peňazí na báze potrieb Európskej únie a priorít Európskej únie v danej chvíli. A zároveň bude dostatok financovania hneď na začiatku, 50 členským štátom, aby sa podporili tie aktivity veľmi rýchlo a aby mohli plánovať dlhodobé investície. Takisto sme navrhli, aby sme zjednodušili implementáciu Čiže riadenie fondov bude zjednodušené využívaním jednoduchej knihy pre implementáciu v tých fondov, ktoré budú mať zdieľaný management. Takisto chceme zabudovať aj synergie, chceme, aby to bolo koherentné, aby bol taký e, komplementárny prístup e, v jednotlivých e, týchto európskych fondov. Veci ako je integrácia príslušníkov tretich krajín, antiradikalizačné opatrenia, spolupráca s partnerskými krajinami, to je len niekoľko z tém. Komisia v tejto fáze mm, si vyhradzuje svoju pozíciu. Musíme zdôrazniť, že Európsky parlament e, navrhol viaceré prekážky flexibilnému využívaniu tých budúcich fondov, čo komisia nemôže akceptovať. Minimálne percentá sú prekážkou flexibility a členské štáty majú iné potreby aj skúsenosti zažívajú rôzne úrovne tlaku a preto by mohli mať možnosť využiť peniaze z EÚ tam, kde nás potrebujú. Okrem toho, tento návrh e, by, by, ktorý máte vy, teda parlament, by e, znemožnil tú flexibilitu a ešte by pridal administratívnu záťaž v monitorovaní Zároveň, keď chceme budovať eh, silné partnerstva s krajinami pôvodu a tranzitu, to je kľúčom migračnej politiky EÚ od prvého dňa a úzka spolupráca s našimi partnermi je kľúčom, aby sme mohli reagovať na tieto výzvy. Chcel by som ešte explicitne zdôrazniť nasledujúce ustanovenie maximálneho limitu pre tú pre externú aktiv- činnosť a umožniť e, spoluprácu len vo výnimočných prípadoch, to nebude mať dopad len na tú pružnosť fondu, ale aj na dô- výsledky migračných cieľov a bezpečnosti cieľov Európskej únie. Okrem toho sme navrhli aj veľmi vysokú, proporciu, vysokú kondicionalitu až 40 pre absorpciu pre členské štáty, aby mohli využívať aj doplňujúce fondy e, v strednodobom výhľade, aby mohli takisto aj využívať delegované akty produkty, e, čo ne, nebolo teraz správne možné a preto je veľmi dôležité, aby sme to mohli robiť všetko správne a regulérne a vlastne už, e, aby tieto veci ustali aj test času. Predsednička, ďakujem pekne pánu e, komisárovi. A teraz ďalším rečníkom je Eli Schlein, bude hovoriť za výbor DB. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Chcem poďakovať hlavne pani spravodajkyni Miriam Dali za vynikajúcu prácu, ktorú vykonala, a takisto aj kolegom z výboru pre rozvojov, s ktorými sme sa snažili zabezpečiť to, aby nový zahraničný rozmer výboru mal naozaj dopad na tretie krajiny a aby to nebolo len takým tým spôsobom ako bežné nástroje pre rozvoj a, a spoluprácu, ktoré by mali byť prezamerané na eh, odstraňovanie chudoby a tak ďalej. Navýšenie tohto fondu, eh, aby sa posilnil európsky systém pre azyl, je veľmi dobrá správa eh, aby sme zabezpečili dobré prijatie, integráciu a takisto aj legálne cesty do Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby tento nástroj nebol používaný preto, aby sa podnecovali nesprávne veci a aby sme zhodnotili aj dopadov, dopad na krajiny pôvodu, ktoré ešte nemajú riešenú otázku s absorpciou migrantov. Takže je veľmi dôležité to, aby eh, toto bolo takisto zapracované do názvu tohto fondu. Nie len azyl migrácie, ale takisto aj integrácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Šlajna. A teraz si vypočujeme v meni výboru pre rozpočet pána Biotyho dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár Avradopoulos. Tento nový fond vo výške 10,4 miliard eur na nasledujúce roky je to vynikajúca správa, pretože pre riešenie vízie v oblasti azylu, migrácie a integrácie na báze solidarity, toto je dôležitá otázka. Ako veľmi dobre vieme, migračné toky sú značné a je potrebné to riešiť na európskom na európskej úrovni. Eh, je potrebné zabezpečiť financovanie eh, takéhoto modelu, kde by sa uľahčilo tým štátom, ktoré sú týmto zasiahnuté, ktoré sú častokrát v nebezpečenstve. Je potrebné zabezpečiť príjmanie týchto migrantov. Eh, talianská vláda podľa pána Salviniho s tým naďalej veľmi bojuje. Je potrebné to, aby populistické prúdy nezneužívali túto otázku, takisto aj v tomto hemicykli, takisto aj v Taliansku, pretože tie by chceli nechať otvorenú otázku migrantov, aby si z toho urobili volebnú kampaň a to neustále. A preto by sme chceli vyriešiť túto otázku cez Dublinský dohovor, ako, aby Európa, pána predseda, bola naozaj dôstojným zastúpením našej krajiny, Talianska. Pozrite sa, koľko z nás tu je teraz, je, keď diskutujeme o týchto problémoch. Ešte raz ďakujem pekne komisii, pánovi komisáriu za tú prácu, ktorú vykonali a vykonávajú. A takisto pani kolegyne Ďali. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Ďakujem pánovi Biotímu. A teraz e, ideme k rečníkom mene politických e, frakcií. Najprv EPP. Pán Lemers, máte slovo, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Migračná kríza bola jedna z najhlbších kríz v dejinách EÚ. A jedna vec e, sa ukázala jasne. Potrebujeme posilniť našu schopnosť reagovať a tento Fond pre azyl migráciu prispieje k riešeniu. Ďakujem pánovi komisárovi Avramopoulosovi za jeho návrh, že by sa mal strojnásobiť objem tohto fondu. Ale ak chceme naozaj dosiahnuť konkrétne výsledky, nestačí len dostatok prostriedkov, ale potrebujeme aj flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa tým výzvam, ktoré pred nami stoja a nájsť patričnú rovnováhu medzi potrebami a medzi tým, čo je možné dosiahnuť z tohto fondu. Čiže flexibilita aj tá, tá rovnováha toho pôvodného návrhu sa žiaľ trošku akoby vytratila tu v tomto parlamente. Text sa zameriava na legálnu migráciu, migráciu a legálnu migráciu a v podstate eh, tým, keď sa zavedú povinné požiadavky na výdavky s výnimkou boja proti nezákonnej migrácii, navyše komisár to aj povedal, ak chceme mať skutočne efektívny názor, nástroj a holistický prístup, tak musíme spolupracovať aj s krajinami mimo EÚ, teda s krajinami pôvodu a s tranzitnými krajinami. Toto je vec, ktorá je absolútne nutná. A je to vec, ktorá tu stojí pred nami a dá sa riešiť nie spoluprácou s tretimi krajinami. Som sklamaný, že väčšina v tomto parlamente eh, je toho názoru, že boj proti migrácii a zabezpečovanie navracania migrantov a spolupráca s ďalšími krajinami nie je dosť dôležitá záležitosť ale pre EÚ to je dôležité. A určite pre našu politickú stranu to je dôležité, teda frakciu je veľmi dôležité a preto zajtra budeme hlasovať tak, aby sa tento fond stal ešte reálnejším. A poprosím kolegov, ktorí majú tento realistický náhľad, aby nás zajtra pri hlasovaní podporili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lenárs. Ďalším rečníkom za socialistov pani Kienge. Minúta, nech, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prácu. Úspech riadenia migračných tokov zo strany Európskej únie sa opiera takisto aj o politike príjmania a takisto aj efektívnej alebo účinnej integrácie. To sú politiky, ktoré uh, sú zavádzané nerozdielne v rámci ustanovení uh, článku 80 zmluvy. Z tejto dôvodu e, sme začali znovu hlásať integráciu e, v rámci tohto fondu toho, aby e, bol začali, aby sa začal používať holistický prístup riadenia migračného fenomónu aby to bolo, aby sme mohli čeliť prioritám, ktoré stanovila komisia v Európskej agende o migrácii, eh, ktoré bolo opätovne v uznesení Európskeho parlamentu za práve 2016 opakované. Tento systém spoločného azylu by mal byť tak spravodlivo a účinne nastavený, aby eh, častokrát zraniteľní žiadatelia, tak mladiství, ako aj starší alebo nesprevádzané osoby, Oh, mohli ísť eh, takými bezpečnými a legálnymi cestami. A ak budeme mať väčšiu flexibilitu eh, v rámci tohto fondu, tak aj členské štáty budú môcť eh, zacieliť svoje financie na priority aktivít Európskej únie, ktorá má oveľa väčšiu pridanú hodnotu v celej Európskej únie. Takže ďakujem a dúfam, že budeme solidárni. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne a teraz za ECL pani Wimberg. Minúta a pol, nech sa páči. Nemčina. Ďakujem pekne, pán predseda. Prípad eh, jednoducho s navyšovaním e, fondov, fondov sa nám e, nepodarí zastaviť e, zvyšujúce sa toky nelegálnych migrantov. A keď strojnásobíme tento fond, bude to vlastne ešte väčšia motivácia pre týchto príslušníkov tretích krajín, aby sem prichádzali, pretože budú mať tu veľmi dobré podmienky, pretože ich tu budeme vítať otvorenou náručou a prispeje to ešte väčšej migrácii do EÚ. Hovoríme tu o to, že chceme zvládať migráciu, ale nehovoríme tu o asimilácii. V Švedsku sme veľa peňazí vydali na to, aby sme integrovali ľudí za posledných 10 rokov. Bolo tu množstvo integračných projektov. Ehm, ktoré eh, mali podporovať aj novopríchodzích, eh, dostávali prednosť eh, pri, na pracovnom trhu, takisto mali lepšie podmienky pri hľadaní bývania, takisto sú rôzne výhody, ale všetky tieto peniaze boli nesprávne vlastne vydané. Ehm, musíme tieto prostriedky znižiť a musíme práve migráciu do Európu znížiť a vrátiť nelegálnych migrantov naspäť domov a čo najskôr sa pokúsi tých, ktorí tu zostávajú, asimilovať do spoločnosti. Eh, ďakujem pekne. Za zelený pani Ska Keller, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem e, taktiež za túto správu a ďakujem aj za podporenie našej iniciatívy, ktorá sa týka E, miestnych a regionálnych spoločenstiev. Európsky občania chcú práve pomáhať. A toto je skutočne tá Európa, ako chceme vidieť. A je správne dať peniaze na správny účel. Na druhej strane je ilúziou myslieť si, že iné krajiny vyriešia náš problém. Na, že by sme niekde v nejaké centra vytvorili, treba z Egypte či kde. To, to by nakoniec tak či tak bolo porušovaním E, ľudských práv. A nemali sme dávať peniaze na také účely, ktoré my sami pokladáme za nesprávne. Namiesto toho Európska únia potrebuje ľudské práva, potrebuje solidaritu a preto musíme zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky používali aj na integráciu tých ľudí, ktorí to potrebujú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Keller. Ďalej za GUE pani Martina Andesar. Nech sa páči. Koľko životov bolo vlast... vyhaslo v oblasti Stredomoria, to sú obrovské počty a sú to tisíce od utečencov. Európska únia má v tomto tiež svoju zodpovednosť za túto humanitárnu krízu. A vieme, že e, proste pohraničná stráž zachraňuje utečencov z takých plavidel, ktoré nie sú vhodné na plavbu. A vieme, že tí, ktorí sa snažia dostať do Európy, prechádzajú veľkým utrpením, kým vôbec sa sem náhodou dopracujú, ak vôbec teda. Táto kríza je práve ešte podporovaná aj podporou e, nejakých systémov, ktoré e, podporu aj takých síl ako EPP e a niektorých ďalších politických skupín, ktoré e, tieto sily e, proste rozprávajú o nejakej vyváženosti a tak ďalej, ale potrebujeme zachovať dôstojnosť, bezpečnosť a základné práva. Žiaden, žiadna ľudská bytosť nie je nezákonná. Ďakujem. Ďakujeme pani Anderson. Za EFDD má slovo pán Bill Etheridge. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. 6. marca v stredu Franz Timmermans, náš vážený kolega, povedal, že Európa už nepociťuje migračnú krízu, ako sme zažívali v roku 2015. Toto podporuje štatistikami z OSN, kde sa zaznamenalo 89%, zaznamenal 89-percentný pokles medziročne teda od toho obdobia, pokiaľ je o migráciu. Znie to dobre. A zrazu tu máme 10 miliardový balík na účely azylu a migrácie. A proste na ten účel, o ktorom pán Timmermans hovorí, že to už nie je až také vážne. Tak kam pôjdu tie peniaze? Myslím, že sa to týka napríklad podplácanie tretich krajín, aby oni vytvárali nejaké centra, kde tí ľudia, tí utečencov budú zadržiavať. A okrem toho ešte aj proste na to, aby sa usadili migranti v niektorých už európskych krajinách. Je to dosť vágne, samozrejme. Tam sa to dosť presne nekonkretizuje, ako sa to bude realizovať. Však je to len 10 miliónov, pardon, 10 miliárd eur, ktorými prispali naši daňoví poplatníci EÚ. A aj tak to nezastaví tú masívnu migráciu. Ale niekto si povie, hm, celkom dobrý nápad. Takže by sme mali zabezpečiť, aby v rámci solidarity, toto je krásne slovo, často ho počúvame, že ešte niekto bude platený za to, že bude prijímať ľudí zvonka. Nezabúdajme, a že tí úžasní populisti, tí, ktorí načúvajú hlasu voličov, tedy mali by načúvať hlasu voličov, ešte lepšie, ale nakoniec vieme, ako to je z hľadiska Westminsteru, čo sa deje v Británii. Takže to naozaj myslíte vážne, že takéto opatrenia ostanú nepovšimnuté? Myslíte si, že v ostatných e, krajinách EÚ, že nebudete takto podnecovať antieurópske pocity? A že vlastne posilňujete sily, ktoré sú tzv. zamerané proti establishmentu, anti-establishment. Takže takéto témy treba riešiť. Ale samozrejme máte potom vyhliadku, že v roku 2015, 30, 35 bude viacej takých Nigelov, farážov v tomto parlamente, ak sa uberiete touto cestou. A preto by som chcel povedať, aby kolegovia vyriešili ten Brexit čím skôr, pretože ináč to tu bude veľmi nepríjemné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Etrič. Ďalším rečníkom je Gilles Lebreton z ENF. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keď vytvárame túto novú verziu Fondu pre azyl a migráciu, Európska únia opätovne sa uzatvára vo svojej bláznivej migračnej politike. Tento text, ktorý je nám predložený, je katastrofa. Viac ako 10 miliard eur na zorganizovanie relokalizácie migrantov a otvárané nelegálnej cesty pre migrantov, podporovanie dialógu eh, interkulturálneho a inter Eh, religiózneho, eh, zatiaľ čo by sme mali braniť naše európske hodnoty a hlavne dôstojnosť eh, žien pred islamskou radikalizáciou je. Nadalej budeme pokračovať financovanie mimovládok, ktoré je, organizujú práve takéto migračné toky, ako je Open Society Fund Georgia Sorosha. A znova a znova ideme eh, európsku civilizáciu zradiť európsku, o, európskych občanov, tým pádom vystavujeme veľkému nebezpečenstvu a rečník bol prerušený. Ďakujem pekne, pán Lebreton. A teraz eh, bude pokračovať pán Epitideios v mene nezaradených. A zdá sa, že tu nie je, takže prejdeme k ďalším rečníkom. Na začiatku to bude pán Diaz de Mera. 1,5 minúty, pán komisár. Fond pre azyl a migráciu je flexibilným nástrojom pre eh, to, aby sme mohli čeliť budúcim výzvam v jednotlivých členských štátoch, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky, aby sme mohli bojovať proti migračným tokom. Fond by sa mal podriatiť Európskemu aký, pokiaľ ide o migráciu, aby sme zabezpečili agendu 15 a aby sme sa sa zosúladili s rôznymi balíčkami pre migráciu a takisto aj rôznym programom pre Afriku a Líbiu. Podčlenské štáty by mali podporiť tieto aktivity a prijať také opatrenia, aby migračné toky boli ošetrené a aby dostali svojim právnym záväzkom. Avšak toto je potrebné tiež zabezpečiť, aby osoby, ktoré prichádzajú do EÚ, aby mali prístup k azylovému spravodlivému procesu. Ide o spoločný záväzok 10,4 miliardy, ktoré navrhuje komisia na tento fond, by sa malo dobre spoužívať, preto aby sa zintenzívnila spoločná práca s krajinami pôvodu a s tranzitnými krajinami, aby tie osoby, ktoré eh, musia opustiť svoje domácnosti, aby sa nedostali do rúk kriminálnikov. Závery eh, rady z minulého týždňa eh, tam sa takisto píše, že treba bojovať proti obchodníkom s bielým mysom spoločne s e, krajinami, ozenými krajinami. Je potrebné byť úprimný a je potrebný ukončiť túto tragédiu a preto tento nástroj musí byť schválený a musí sa posilniť. Ďakujem pekne, hovorí pán rečník. Ďakujem, pán Diaz de Mera. A teraz odovzdám slovo pánovi Lópezovi Aguilárovi. Máte jednu minútu. Pani predsedníčka, pán komisár Avradopoulos, dostávame sa teraz už na záver tohto mandátu, ktorý bol smutne charakterizovaný dramatickým, eh, dramatickou utečeneckou krízou, krízou dôvery medzi členskými štátmi a hlavne politickou vôľou eh, splniť európske aky, ktoré bolo podpísané Európskom parlamentu. Európsky parlament vykonal svoju prácu a naďalej koná túto svoju prácu, pretože podporuje túto úžasnú správu pani kolegyne pani Dali, ktorá eh, Fondu pre azyl a migráciu prisúdila veľa vyššiu hodnotu tým, že tento bude mať 10,4 miliarda eur v rámci viacročného finančného rámca od roku 2021-2027. Toto je tá správna reakcia, ktorá by bola koherentná, to preto chceme schváliť. Toto je naozaj úžasný nový holistický prístup k problému azylu a migrácie. Preto však potrebujeme aj zo strany členských štátov zabezpečiť, aby museli splniť minimálne percentua, percenta a svojich záväzkov, aby sa opierali o princíp solidarity, aby toto bol záväzný mandát. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Aguilar. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pán López Aguilar. A teraz odozdávam slovo pánovi Radevovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, podami a páni. Fond pre azyl a migráciu je jeden z najdôležitejších fondov v oblasti vnútorných záležitostí práve kvôli tej podpore zo strany členských štátov a snahe riadiť migračné toky a e, venovať tomu dosť značnú časť rozpočtu, ako to navrhla komisia. Téma migrácie zostáva aktuálnou témou a eh, je potrebné, aby každý nebol eh, v tomto boji sám, ale aby bol podporený. Bulharsko je v prvej línii migračných tokov. Za posledné roky sme získali presvedčenie, že jedna časť prostriedkov z fondu by mala byť využitá na eh, návrat nezákonných pristiaľcov do krajín povedu. Nie je vôbec akceptovateľné, aby 40 takýchto nezákonných migrantov sa nevrátilo naspäť a preto je potrebné značne na tom popracovať. nie je akceptovateľné, aby Európska únia prijala všetkých tých, ktorí prídu na ich územie len z ekonomických dôvodov. Je potrebné e, urobiť všetko preto, aby sme umožnili ich návrat. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz si vypočujeme pána Niedermüllera. Máte minútu. Ďakujem za slovo. Spoločná migračná politika a vlastne aj tento e, fond má pôsobiť e, práve na jej kvalitné uplatňovanie. Aj keď sme zaznamenali pokles e, počtu migrantov, ktorí prichádzajú, predsa stále ostáva táto otázka významnou výzvou. Preto je veľmi dôležité, aby sa zabezpečili dostatočné finančné prostriedky, aby sa pomáhalo tým krajinám, ktoré sú hlavne vystavené týmto tlakom migrácie. A treba podporiť aj príslušné inštitúcie. A je polutovania hodné, že za celé roky komisia nedokázala vytvoriť nejaké správne kroky smerom k e, migračnej agentúre. Preto by sme teda mali v rámci našej spoločnej politiky e, zabezpečiť aspekty integrácie. Pre ozajstnej integrácie neexistuje skutočná bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Niedermüllerovi. A teraz máme spontánnu rozpravu. Každý aj. Hlási sa jeden rečník, pán Marias. Nech sa páči. Ďakujem za slovo pani predsednička. Fond pre azyl a migráciu môže a mal by zohrávať významnú úlohu práve v týchto časoch, keď tie hlavné migračné toky v Európe teda už pôsobili a vieme, čo spôsobili. A vieme, kto absorbuje tieto hlavné migračné toky. Preto treba podporiť úsilie týchto krajín, aby e, sa udržali nad hladinou vlastne. A aby mohli aj nedalej príjmať tých nešťastníkov, migrantov. Ale vieme, že na Egejské ostrovy teda prichádza teraz práve v súčasnosti už mnoho ďalších migrantov. A toto treba zdôrazniť, pretože musíme vidieť prístup k tejto záležitosti efektívne. Hlavne ide o Egejské ostrovy a o Grécko sú tam tisíce a tisíce nezákonných migrantov, ktorí si nezaslúžia medzinárodnú ochranu a mali by byť vrátení do krajiny pôvodu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ešte sa niekto hlási o slovo v rámci KDI. Pani Julie Ward, nech sa páči. Mikrofón poprosíme. Zlepšenie finančného aspektu európskej migračnej politiky je podstatom, podstatné a preto vítam krok, ktorý prináša tento návrh. Moje kolegyňa pani Dali, spravodajkyňa, sústredila na dôležitosť toho, aby miestne úrady hrali centrálnu úlohu v európskej migračnej politike. Ona sa sústreďuje na dôležitosť ľudských práv a konkrétne ľudskej dôstojnosti. To je podstatné. EÚ a jej členské štáty väčšine e, prijavali, pri, prijali handlivý postoj alebo odsudenia hodný postoj voči migrantom a migrácie. A mňa osobne e, trápi ten tlak, ktorý je na mnoho ľudí, aby sa vrátili dobrovoľne do svojej krajiny pôvodu. Keď organizujeme, keď sa budú organizovať dobrovoľné návraty, úrady musia zabezpečiť, aby ľudia naozaj dobrovoľne súhlasili s týmto návratom a to nie je vždy prípadom dnes. Po celej EÚ občania aj organizácie berú zodpovednosť za humanitárnu pomoc a za integráciu migrantov a utečencov a ja som často hovorila v tejto snemovni o Kafakale a iným organ- iných organizáciách, ktoré pomáhajú migrantom, ktorí žijú na uliciach. Rečnička je prerušená e, predsedničkou, ale ja musím vás prerušiť, pretože nemôžeme pokračovať až po pol, aj po polnoci, musíme skončiť do polnoci, takže aj komisiu som prerušila, takže teraz som dám slovo komisárovi Paulusovi. Nech sa páči, máte slovo. Komisár hovorí bez mikrofónu. Vážení kolegovia, rozpočet EÚ je oveľa viac než len nejakou účtovníckou úlohou. Je, je jasné a konkrétne vyjadrenie politických priorít Európskej únie. Komisia je plne zaangažovaná v tom, že bude s vami e, spolupracovať aj s radou, zaviazaná tomu, že bude spracovať na negociácie na týchto dôležitých otázkach a ja sa teším na pokračovanie týchto rokovaní. Ďakujem. Predseda Júca, ďakujem pekne, pán komisár. A poslednou rečničkou je spravodajkynia pani Dali na pár minút. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem aj kolegom za ich príspevky. Komisár má pravdu, že keď hovorí o tom, že je to fond, ktorý by mal pomôcť členským štátom, keď ho na vec budú potrebovať. A to je presne aj stanovisko výboru Libe. A dovolte, aby som povedala, že minimálne percento na výdavky na hlavné ciele európskej migračnej politiky to nie je prekážka vonkoncom a tu financovanie priamo na cieľ ciele, ktoré doteraz mala komisia, to, to, to boli priority, ale keď podporíme flexibilitu, tým nebudeme nejakým spôsobom znižovať minimálne financovanie pre ciele tohto cieľu. Ďalšia vec, pokiaľ ide o limity na externé výdavky, musí zabezpečiť, že tento fond sa použije na to, čo bolo, na čo bol pôvodne určený, čiže to je interný nástroj na, um, na, na podporu migrácie, respektíve riešenia migrácie a nikto nemôže očakávať, že tento fond bude nejakým spôsobom kompenzovať nejaké iné fondy, ktoré neplnia svoje úlohy. A chcela by som sa ešte vrátiť k tomu, čo povedal EPP o návratoch. Členské štáty momentálne e, dávajú 42 na e, návraty, bez toho, aby to bola minulá požiadavka, čiže e, návraty sú naďalej súčasťou tohto fondu, to nebolo z neho odstránené a musíme zabezpečiť, aby to nebola jediná, nebol jediný cieľ však tohto fondu, teda navraty. A e, tiež aj tento fond nie je proti boju s neučívaniu. A ja sa stále snažím zistiť, že odkiaľ prišlo to, tak, takéto vyjadrenie a teším sa na zajtrajšie hlasovania a ďakujem za túto diskusiu. Predsedajúca, ďakujem pekne. Pani Dali, týmto sme dokončili túto tému a budeme hlasovať o tom zajtra. Ďalšou témou je e, tá, naďalej tá téma, ktorú máme dnes večer. Máme tu správu Tanie Fajon, ktorá sa týka nástroja finančnej podpory na riedenie hraníc a víz. A dám hneď slovo pani Tajon na pár 4 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja využijem svojich 6 minút a budem hovoriť po slovinsky. Európska inia po posledné niekoľko rokov um, čelila množstvu rôznych výziev a zvýšenie populizmu a nacionalizmu je dôsledkom toho, že európske vlády neboli schopné sa dohodnúť na euro, efektívnej európskej migračnej politike a e, to, čo zažívali migranti, utečenci a nedostatok solidarity a nedostat, neschopnosť nájsť riešenie, to všetko využívajú extrémni pravicoví politici a vedie to k potom nedôvere občanov aj štátov a tiež ohrozuje budúcnosť Schengen šengenského priestoru a celkovo aj Európskej úniu. Takže únie. Takže je treba sa pozrieť aj na susedov, e, napríklad Slovenska ako Rakúsko a niektoré iné krajiny. Čiže napriek ďalším opatreniam na ochranu vonkajších hraníc a napriek výrazne zníženom počtu utečencov či migrantov tieto krajiny viac ako tri roky už predlžujú interné e, hraničné kontroly bez odôvodnenia. A pre, je ťažko pre mňa vysvetliť mojim spoluobčanom v Slovensku, že prečo sú kontrolovaní, keď idú do Rakúska alebo idú cez Rakúsko-nemecké hranice. Naša schopnosť chrániť Schengen ako priestor pre slobodu pohybu a mm, be, slobod, priestor bez hraníc, ktorý symbolizuje európsku integráciu, to závisí od e, politickej zodpovednosti našich lídrov. Ale zdá sa mi, že táto zodpovednosť, a aké si povedomie chýba. Samozrejme, keď chceme mať bezpečné vonkajšie hranice EÚ, potrebujeme aj dostatočné a európske fondy. A som rada, že dnes večer diskutujeme o návrhu, ktorý, podľa ktorého by mal byť spoločný európsky rozpočet e, a v ňom by mohlo byť viac ako 9 miliard eur na e, víza. Uh, a azyl a je to 5 krát toľko, ako máme doteraz a je to veľký príspevok, ako budeme ho využívať rozumne. Takéto finančné nástroje sú mimoriadne dôležité pre európskych občanov, pretože e, pretavujú európske politiky do konkrétnych opatrení a takýmto spôsobom sa môžeme lepšie priblížiť našim európskym občanom. Predovšetkým by som chcela privítať e, to, že minimálne 70 miliónov eur bude alokovaných na rôzne opatrenia aj Slovinsku, e, ktoré riadi jednu z e, šengenských pozemných hraníc, ktoré, sú, ktoré je pod tlakom osobitne v lete. Tento finančný nástroj zabezpečí podporu pre opatrenia v členských štátov. Má tri piliere. Prvá vec je integrované e, kontrola hraníc alebo riadenie hraníc. To je cez e, pozemné hranice, morské hranice, vrátanie záchranných operácií v more. Takisto zahrňa nelegálne E, prekročenia hraníc a takisto aj zabezpe- fungovanie informačného systému. Okrem toho, tento finančný nástroj podporí členské štáty v implementácii súčasnej vízovej politiky a z celkovej finančného balíčka 60 v peňazí sa bude udelených národným programom členských štátov a 40 bude určených na opatrenia, ktoré budú priamo financované úniou. A keďže tieto nástroje financ- garantujú finančnú podporu pre implementáciu politík, ktoré sú postavené na solidarite a zdieľaní záťaže medzi členských e, štáty, ako aj posilňovanie vzájomnej dôvery. Počas rokovaní sa nám podarilo tiež e, E, dosiahnuť a do toho som osobite rada, že aspoň 20 fondov bude udelených vízovej politike a zjednodušeniu e, hraničných priechodov pre bona fide cestujúcich, ktorí nepredstavujú žiadnu hrozbu pre Úniu alebo členské štáty. Schengen alebo E, teda Schengen, alebo cestovanie bez kontrol, to je určite jedno z najhmatateľnejších výsledkov Európskej únie, tak pre firmy, ako aj pre občanov. A Schengen je tiež jedno z najdôležitejších prostriedkov, e, na base ktorého môžu európsky občania môžu uplatňovať svoje základné práva voľného pohybu a tiež e, fungovania vnútorného trhu. Takisto vítame aj ustanovenia, ktoré sa týkajú rešpedovania základných, práv, základných slobod a ľudských práv, e, tiež implementovaním inteligentných technológií aj na hraniciach, hrozba porušovanie alebo zasahovanie do súkromia e, z, sa mohla zhoršiť, preto sme sa novými technológiami snažili to zlepšiť a e, takisto vítame ustanovenia, ktoré e, zavezujú členské štáty, aby rešpektovali európske právo, aj medzinárodné právo, osobitne zákaz refulmo. A pokiaľ ide o tie hotspoty, podarilo sa nám zlepšiť ustanovenie, ktoré sa týka rešpektovania medzinárodnej ochrany a konkrétne aj práva e, o zraniteľných e, osôb, vrátanie detí. Tento fond, o ktorom teraz diskutujeme, zväčšený jedným z kľúčových nástrojov, ktorý má účel podporiť implementovanie tej migračnej politiky VÚ e a preto si myslím, že tieto fondy, ktoré budú alokované v najbližších 7 rokoch, by nemali byť určené na financovanie programov v tretich krajinách. Európska eh, riadenie hraníc nie je na to, aby vytváral, alebo tento fond nie je na to, aby vytváral detenčné zariadenia v tretích krajinách, ani ako by pomáhal um, nejakým hraničnej stráži v tretích krajinách. A v neposlednom rade, keď si myslíme, že občianská spoločnosť by mala byť lepšie zahrnutá do prípravy národných programov a Európsky parlament by mal hrať svoju hlavnú úlohu, aby sme sa vyhli akýmkoľvek pochybnostiam z toho, akým spôsobom sa budú prostriedky z tohto fondu využívať. Predsedajúca, ďakujem pekne pani Fajon. Teraz bude mať slovo pán komisár Avramopoulos. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia. Pani Fajon? Už som počiarkol eh, pri prvej rozprave, ktorú sme mali, určité horizontálne otázky, ktoré nám ležia na srdci. To je potreba flexibility, synergia s ostatnými fondmi a verím, že čoskoro rada eh, príjme svoj vyjednávací mandát. Financovanie EÚ je veľmi dôležité, ak chceme vytvoriť udržateľné a kvalitné vonkajšie hranice. 4 roky už funguje, funguje viadročný finančný rámec a tieto prostriedky nám pomohli e, vycvičiť asi 9 tisíc e, pohraničiarov. A štáty, ktoré sú na hraniciach e, Schengenu, získajú taktiež významnú podporu touto cestou. Takéto úsilie treba podporovať a treba riešiť migračné výzvy a aby sme dokázali e, riešiť aj neočakávané situácie na hraniciach Schengenu. Okrem toho je potrebné aj iné domény posilňovať, aby sme maximalizovali dopad priamo v teréne. Reakcia komisie na budúce výzvy je jasná. Navrhli sme vytvorenie samostatného fondu, ktorý by sa zameriaval na integrované riadenie hraníc. Tento nový fond, hraničný fond, na jednej strane pomôže členským štátom vykonávať colné kontroly, na druhej strane a sa to bude týkať aj E, víz a ochrany hraníc. A tam sa poskytuje viac 8, milión, 8 e, miliard na to, aby sa posilnila spoločná vízová politika, aby členské štáty mohli vytvoriť e, informačné systémy, ktoré budú mať ozaj veľký rozsah a aby si skvalitnili aj tie existujúce IT systémy. Takže toto keď so súčasnými systémami. Okrem toho komisia navrhla, aby sa zlepšila schopnosť reagovať tým, že tieto fondy sa môžu realizovať e, veľmi rýchlo a poskytnúť rýchlo, aby boli e, uplatnené aj v rámci synergického efektu. Aby sa teda priamo v praxi mohli riešiť situácie, e, kde na nejakých vonkajších hraniciach EÚ e by nastala treba situácia, ktorá nie je symetrická. Čiže aj na riešenie takýchto situácií má ten fond slúžiť. Tento nástroj na financovanie má teda pomôcť riešiť takéto situácie. Spolupráca s tretimi krajinami je ďalší významný pilier e, silného riadenia práce na hraniciach. Ide o to, aby pohraničiari mohli spolupracovať s kolegami z tretich krajín a aby sa zabezpečila interoperabilita a aby sa obmedzila aj straty na životoch priamo na mori. Preto vízový nástroj aj tento e, fond pre integrované riadenie hraníc sa navzájom doplňajú. Ako som už povedal predtým, posilňovanie e, financovania e, vonkajších, vonkajšej činnosti e, je tiež veľmi dôležitým krokom a teším sa na vaše názor, názory aj v tento neskorý čas večerný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Avromopoulos. A teraz dávam slovo pánovi Kukanovi, nech, na minuty. Minútu. Pani predsedujúca, ďakujem pánovi, pani Fajon, pani spravodajky za tento materiál, za túto správu. Ja v rámci nášho výboru AFED podporujem toto nariadenie a tiež by som sa e, prihovoril za to, aby Európsky parlament mal väčšie slovo e, pri riadení tohoto, tohto fondu, tohoto nástroja. Tento nástroj má za cieľ pomáhať eh, chrániť slobodu pohybu. Predovšetkým ide o silné a efektívne riadenie hraníc. A preto vítam eh, zvýšenie príspevkov do tohto fondu, hlavne aby sa eh, zamerala pozornosť na kvalitu financovania a účel využitia. Myslím, že je veľmi dôležité, aby tento fond doplňal iné E, vonkajšie finančné nástroje EÚ a musí taktiež e, splňať príslušné požiadavky súvisiace s, práv- s ľudskými právami EÚ. Ďakujem. Ďakujem pánovi Kukanovi, hovorí pani predsedujúca. A teraz za výbor budget pani Holmajer minúta. Nech sa páči. Vážení kolegovi a kolegyne, pán komisár, pani predsednička, predovšetkým sa teším z toho, že komisia e, pripravila veľmi dobrý aj konzistentný návrh vo vzťahu k budúcemu Frontexu. Ja to stále takto nazývam, pretože táto takto najlepšie vyjadrí, e, pretože to je agentúra na ochranu vonkajších hraníc e, je dôležité, aby aj e, členské štáty boli pripravené na posilnenú koncepciu a aby sme túto koncepciu mohli e, pre, presadiť, e, aby sme mohli naozaj lep, zabezpečiť lepšiu ochranu vonkajších hraníc. Musíme všetko preto urobiť, aby finančné prostriedky boli k dispozícii pre budúcnosť na najbližšie roky. No, aby aj to bolo predpokladané aj pre budúci finančný rámec. Takisto potrebujeme aj dobrý právny základ e, a to, čo nás e, vlastne spoločne spája, je postupovať spoločne, aby sme mohli spoločne chrániť aj vonkajšie hranice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Holmajer. A Teraz jednotliví e, zastupcovia politických skupín. Carlos Coelho na dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som začal poďakovaním pani Tane Fajon za výbornú spoluprácu. A chcem zdôrazniť, že aspekt vonkajšej hranice je stále ešte veľmi aktuálnou témou pre EÚ. Súvisí to s bezpečnosťou a s rizikami. Okrem toho, to súvisí aj s otázkou toho, že by bolo viac peňazí k dispozícii pre národné štátne orgány, kde chceme posilniť e, pra, proste možnosti tohoto fondu tým, že by sa zvyšil, zvyšil jeho objem 5-násobne. Okrem toho, ako už sa spomínalo, je tu aspekt zvyše, zvyšenej miery solidarity. Európa nemôže e, riešiť veci len na poslednú chvíľu v súvislosti